tomuto bodu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. A to sú jednominútové vystúpenia podľa článku 163. prvý rečník je pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem, pani podpredsednička, dámy a páni. Zásadná otázka pre EÚ je otázka migračnej krízy, ale stále nevidím výraznú zmenu v ochrane vonkajších hraníc a zmenu na Blízkom východe. A pre mňa je nepochopiteľné, že sa stále neprijalo rozhodnutie o zriadení pohraničnej a pobrežnej stráže, zatiaľ čo systém povinných kvót, ktorým som nesúhlasila, sa schválil relatívne rýchlo, aj tak nefunguje Zatiaľ príjmame v Českej republike sami a dobrovoľne, hoci radovo v menšej miere než v Nemecku či iných krajinách. Podporujem iniciatívu nadácie, ktorá včera zaistila azyl pre 153 irackých kresťanov, ktorí prchali pred islamistickým terorom. Je to malé číslo, ale sú to konkrétni ľudia, rodiny, deti, ktoré osobne poznám a som rada, že som mohla prispieť k ich záchrane. V našej krajine sa tiež ozýva nesúhlas ale sú tam aj gesta solidarity a pomoci. Ľudia sú ochotní pomáhať, ale nesmú sa cítiť ohrození. Platí jednoduchá rovnica, čím dôslednejšie a rýchlejšie bude konanie EU inštitúcií pri riešení krízy, tak tým väčšia bude ochota prijímať utečencov na úrovni samozpráva jednotlivých e, ľudí. Thank you, Mr. Caputo. Ďakujem, pán Caputo. Vystúpenie bez mikrofonu. Kúpeľný systém v Taliansku je založený e, na rodinných e, podnikoch e, a rovnako ako prístup k plážam. Plážové hospodárstvo predstavuje 70 tisíc firiem, obrovské množstvo pracovných miest a veľký obchodný obrad. Tieto rodiny ale musia čeliť Mm, vplyvu na novú, eh, novú daň, ktorú musia platiť eh, mnohé firmy museli eh, zatvoriť, pretože čelili dôsledkom smernice Bolkenstein. Chcem tieto rodiny podporiť a musíme nájsť správne riešenie pre budúcnosť týchto firiem a tohto sektora služieb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 sa tu dejú veci na hraniciach medzi Gréckom a Tureckom. Pred pár rokmi tieto hranice boli zablokované zo strany gréckých rolníkov a teraz výsledok je taký, že bulherskí poľnohospodári musia znášať veľkú škodu. Takisto sú tu ľudia medzi Rakúskom a ostatnými krajinami, ktorí vlastne trpia tým, ako postupujú šoféry nákladných vozidiel. Chcel by som požiadať komisiu o to, aby začala konať a nájdete jasné riešenie tejto blokády. Ja si myslím, že európske dohody musia byť plnené, pretože teraz momentálne veľa dohôd vrátane tých, ktoré máme, jednoducho sú porušované, takže buď máme voľný pohyb osôb, alebo nemáme voľný pohyb. Inak komisia nie je potom ničomu. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani predsedkynia, dámy a páni. Prepojenie dopravných sietí v Európskej únii a balkánskymi krajinami povedie k silnejšej komunikácii, k silnejšiemu začleneniu týchto krajín v rámci Európskej únie posilní medzištátne vzťahy a z tohto dôvodu pred pár mesiacmi som vlastne s, s mojimi kolegami prijal vyjadrenie, pokiaľ ide o túto oblasť. A začiatkom tohto mesiaca Európska komisia prijala podobné rozhodnutie a týmto spôsobom všetky cieľa, o ktorých som hovoril, by sa mali dosiahnuť. Ja vítam toto rozhodnutie komisie a to vyjadrenie, ktoré som tu spomenul, to si môžete, to môžete podpísať. Ďakujem pekne, pán Krysogonos. Ďakujem pekne. Momentálne vidíme, že takmer každý koncept európskej solidarity je pošľapávaný. Rakúska vláda urobila všetko preto, aby tu došlo k zhoršeniu situácie medzi balkánskymi štátmi. Väčšina z týchto balkánskych štátov ani nie je členom Európskej únie, ale cieľom je vytváranie tlaku, aby Grécko, tak ako sa hovorí, zabezpečilo ochranu vonkajšej hranice, pokiaľ ide o utečeneckú krízu. A nikto nám nehovorí, akým spôsobom a či to vôbec je možné. Je to len vlastne malá časť mora, ktorá delí Turecko od Grécka. A ako môžeme zabrániť tomu, aby sa tu ľudia netopili? Turecko akceptuje uh, obchodníkov s ľuďmi a porušuje pravidla s Európskou úniou. Táto hysteria proti Grécku už si prestať, potrebujeme spoločné opatrenia. Pani Deli. Vážení kolegovia, už niekoľko mesiacov malý každodenný objekt ženskej potreby je pod eh, reflektorom pozornosti. Toto je tampón tento hygienický prostriedok sa používa počas menštruácie už niekoľko rokov. Vedecké štúdie nás upozorňujú, že sú toxické a nebezpečné látky v hygienických prípravkoch a výrobkoch, ako je tampón, naprie mobilizácii miliónov občanov, ktorí žiadali transparentnosť priemyslu, etiketovania, jasné označenie chemických látok, priemysel nereaguje a schovávajú sa za tým, že neexistuje ani národná, ani európska legislatíva, ktorá by k tomu nutila a komisia e, tiež neuvazuje o nových e, pravidlách. V predvečer 8. marca Medzinárodného dňa žien treba obhajovať práva spotrebitelie, ktoré zdá sa nie sú prioritou pre komisiu a preto žiadam od komisie, aby obraňovala a chránila ženy, ale aby sme skutočne mali skutočné pravidlá aj v tomto sektore. Ďakujem. Mr. Batten. Pán Batten. Ďakujem pekne, pani predsednička. V tej diskusii, ktorú sme tu počuli, sme počuli pána Tuska a pána Junckera, ktorí hovorili, že ak Briti sa vyjadria, že chcú zostať v Európskej únie, tak opatrenia ktoré sú v dohode s pánom Cameronom, budú vyžadovať konkrétne predpisy, ale pán Tusk sa vyjadril, že dúfa, že by teda boli zapracované do právnych do právnej podoby. Týka sa to napríklad aj otázky voľného pohybu osob, a to je fundamentálny základ Európskej únie. Parlament môže hlasovať, že zamietne alebo zmení podstatu tejto dohody. Nebudeme vedieť presne až po teda referente, ako budú ľudia reagovať Pán Cameron sa snaží predať mačku vo vreci, ale ide tu o to, že či ľudia v Británii skutočne chcú byť iba regiónom Spojených štátov európskych, alebo či chcú mať svoj pôvodný štatút nezávislého štátu, samozprávneho štátu a ja apelujem na to, aby ľudia hlasovali za opustenie Európskej únie. Thank you. Next speaker. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Tekeš. elnök asszony, a teremtés... Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Rodina a manželstvo sú inštitúciou, ktorá je základom a mimovládna organizácia, ktorá podporuje zmenu rumunského rumunskej ústavy, kde sa hovorí, že manželstvo je rozhodnutie z vôle muža a ženy. Nemôžeme umožniť, aby, aby tu boli nejaké falošné odvolávky, pokiaľ ide o slobodu ľudského individua a pokiaľ ide o rovnosť rodov, aby to niekto spochybňoval, netreba spochybňovať ten prirodzený poriadok. Všetci rozumieme, čo, o čom vlastne rodina je. Sú tu 10 tisíce ľudí, ktorí demonstrujú a ja apelujem na, všetky, na to, aby všetci moji kolegovia podporili zdravú európsku spoločnosť. Thank you, Mr. Tokeš. Mr. Corbett. Ďakujem pekne, pán Tokeš, pán Corbett. Uh, he's not here. Uh, Madame Rozier. Pani Rutia. Bonsoir. Euh, je souhaitais vous faire part... Rada by som sa s vami podelila o to, že už asi 6 mesiacov je tomu, čo parlament odhlasoval správu, kde žiadala Žiadali sme od komisie legislatívnu iniciatívu v prípade potravinových geografických označení. Týka sa to väčšiny našich regiónov, pretože ide o uznanie našich pracovných miest, uznanie našich tradičných výrobkov v kontexte, kde medzinárodná konkurencia, ktoré čelíme v tých muze- na týchto územiach, keďže chceme podporovať MSP a tvoriť pracovné miesta v EÚ, tieto geografické označenia sú eh, ziskom aj pre MSP, ale aj pre európskych spotrebiteľov, ktoré majú záruky, keď kupujú takéto výrobky. Dva, dvojročná štúdia potvrdzuje eh, prospech tejto legislatívy z roku 2013 a ja žiadam od komisie, aby eh, prela svoju zodpovednosť, aby prišla s legislatívou tak, ako je to v stratégii pre vnútorný trh. Thank you. Mr. Demesmaker. Ďakujem, pán Demesmaker. Collega's, wie zwijgt, stemt toe. En wie zwijgt, Kolego. is medeschuldig. Vážení kolegovia, kto mlčí, svedčí a kto mlčí, je zároveň aj komplicom a EÚ mlčí vo všetkých jaj, jazykoch, keď vidíme turecké násilie na Kurdoch. A videli sme to aj včera v odpovedi pani Mogheriniovej a generálneho tajomníka NATO v Afete. Erdogan podporuje bojovníkov v Syrii, ktorí bojujú proti Kurdom. Teda Erdogan bombarduje svoje vlastné mesta a nerozlišuje medzi Turkami a Kurdami a medzi ženami, deťmi Turecký štát nemorálne postupuje proti vlastnému obyvateľstvu a pani Mogheriniova a dokonca ani NATO sa neodvážia e, to poukázať a povedať pánovi Erdoganovi a nevšímajú si to. The... Slovo má pán Salimovič. Dôležitosť stabilizačnej dohody EÚ a Kosovo je veľmi dôležitá. Bude to jasný signál pre občanov Kosova, že sme e, za európskymi, európskym úsilím a že je tu cesta k demokratickejšiemu Kosovu. Dnes, ako sme tu, dohoda a európska cesta do Kosova sú ohroz, ohrozené. Do parlamentu e, lietajú zo strany opozície e, granáty so slzným plynom. Regulárne zvolená vláda by mala implementovať požiadavky zo zmluvy znovu otvorený parlament musia, Európsky parlament musí e, znovu s Európskou komisiou vyslať jasný signál. Reš, rešpekt menšín je predpokladom pre integráciu Kosova. Dohoda musí byť rešpektovaná ktokoľvek e, bude v Kosove vládnuť. Tento signál jasne snáď ukáže, že európska integrácia Kosova je dôležitejšia než vnútropolitický boj o moc a že integračný proces by sa nemal zneužívať na zlé účely. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Žuaristi. Ďakujem, pani predsedajúca. Kríza v baskickom oceliarskom sektore, kde došlo k zrušeniu tisícov pracovných miest, Mm, k ním treba e, spomenúť aj zatvorenie iných významných firiem, e, pracovná základné práva tisícok európskych občanov sú postihované, pretože nadnárodné spoločnosti nevenujú pozornosť, ale zariadenie nese stav a či v iných španielských mestách. E, preto k tomu dochádza, pretože nechávame bez povšimnutia E, sociálny dumping e, a e, že nezodpovedne niektoré firmy predali 10 štát predal 10 svojho podielu v, vo firme. Ak chceme rozvinúť iný ekonomicky spravodlivejší model, hospodárstvo, ktorý bude v službe občanovanie jednopercentnej elity. Um, next speaker. Ďalším rečníkom je pán Winkler. Uh, thank you, thank you very... Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. My ako poslanci 21. februára sme oslavovali jazyk, uh, rod, uh, deň rodného jazyka, bohužiaľ v Rumunsku. Parlament uh, nový zákon vlastne vyňal alebo tento zákon nebude zaručovať maďarskej menšine materinský jazyk. Je toto uh, už pripravované a je to predpis, ktorý nebude kompatibilný s predpismi uh, Európskej únie, ale ani s uh, rumúnskou ústavou. Chcem, aby sa zabezpečilo, aby sa toto v Rumunsku neudialo, nemôžete e, prijať, nemôže sa prijať nový zákon, ktorý bude e, pri extrémne nacionalistický a ktorý bude v, eliminovať národné menšiny. Je to návrh, ktorý by e, nemal prejsť. Adam Dancila. Slovno pani Dancila. Săptămâna trecută, fiscul din România a solicitat... Ďakujem. Včera 5 televíznych kanálov muselo evakuovať svoje sídlo za 5 pracovných dní. A ide tu o mm, určitú kampaň štátu. My si myslím, ja si myslím, že táto štátna intervencia je veľmi dôležitá. My sme predsa všetci rovní pred spravodlivosťou. E, skupina Impact mala svoje sídlo v tejto budove a musela ju evakuovať, ale vôbec nebolo potrebné evakuovať časť Antena 1. Oni najímajú priestor v desiatich budovoch. 5 e, kanálov muselo evakuovať tieto priestory za 5 dní. To môžeme chápať ako opatrenie na uh, E, vystrašenie týchto mass médií a chce sa im zabraniť v ich aktivity. Nemôžeme hovoriť o administratívnych e, postojoch. Predsa nikde v Európe nie je možné, aby sa televízia presťahovala za 5 dní. Jakovčík. Slovo má pán Jakovčič. Migrantská kríza čele je európsko... Migračná kríza spochybnila európsku jednotu. Migračná kríza spochybnila e, komunitárny zmysel Európy, padol e, Dublin, ohrozenie Schengen a kríza bola tak silná, dokonca i od, na začiatku. Nevedeli sme, ako by sme na to mohli reagovať. Ja musím bohužiaľ konštatovať, že i dnes nemáme jasné riešenie, nemáme tu jasnú európsku solidaritu, nemáme jasné európske spoločenstvo, súdržnosť. Nie je priateľné, aby krajiny ktoré nie sú členom EÚ, tie, ktoré sú na balkánskej trase, sú súčasťou teda Európy, ale e, urobili viac pre, pokiaľ ide o riešenie migračnej krízy, než 28 e, členských krajín, bohatých e, európskych krajín. Potrebujeme viac solidarity, viac spoločenstva, pretože celá Európa sa spochybní, ak sa to neudeje. Slovo má pani Anderson, ďakujeme. Tento e, týždeň Libe predložím návrh, ktorý sa týka posilnenia práv osôb s postihnutím. Stanovisko sa zameria na podporu viacerých práv, vrátane plnej implementácie odporúčaní OSN k právam osôb s postihnutím. Plná implementácia Európskeho e, zákona o e, prístup, prístupe, o odstraňovaní bariér na prácu s postihnutiami a, čo je najdôležitejšie, ochrana práv tých najpostihnutejších osôb, vrátanie osôb bez e, krajiny, utečencov, uchádzačov o azyl. Špeciálne vyhlásenie z Írska hovorí o rovnakému prístupu k všetkým e, deť, deťom a dúfam, že výbor e, spracuje moje návrhy, pretože ľudia s postihnutím si zaslúžia naše, našu angažovanosť a delegácia Sinn Féinu a takisto delegácia GUE Engel má dostatok takéhoto, takéto rozhodnosti a angažovanosti. Ďakujem. Excuse me. Uh, Ďalším rečníkom je pán Polčák. Ďakujem, pani predsedajúca. Jeden z najvážnejších problémov, ktorým Európa dnes čelí a je konfrontovaná, je určite terorizmus. A e, často počujeme, že by sme mali riešiť príčiny terorizmu, nielen dôsledky. A to je správna námietka. Pokiaľ ide o príčiny, ja osobne si myslím, že významným faktorom, ktorý za rozmachom terorizmu stojí, je práve politika Saudskej Arábie. Už skôr som e, neuvažoval pomenovať takto razantne úlohu tohto štátu, ale už teraz je jasné, že nemôžeme byť takto zdržanliví a nie je sporu o tom, že tento štát poskytuje teroristickým organizáciám intelektuálnu aj materiálnu oporu akokoľvek sa Saudská Arábia dostáva do tieňa islamského štátu a EÚ sa nemôže naďalej tvariť, že je všetko v poriadku, musí konať e, vo vzťahu k Saudskej Arábii a dôsledne aplikovať politiku, ktorá by mala, niesť, ktorá by mala viesť k absolútnej likvidácii podpory islamského štátu. Saudská Arábia predstavuje hrozbu a podľa toho by EÚ mala k tejto krajine pristupovať. Madame Zapardal. Ďakujeme ďalšia rečnička a to pani Svardal. Pani predsedajúca, právo na, na názor je, e, je proporčné a závisí od toho, akú mieru slobody majú novinári a štát má zabezpečiť slobodné pôsobenie mass médií. Vyzývam komisiu, aj všetkých vás musíme rozhodne konať proti všetkým pokusom o obmedzenie slobody prejavu. Musíme hľadať pravdu, musíme verejnosť informovať. To je právo novinárov, musíme ich obhajovať v ich aktivite. Za posledný, za posledný čas e, v Rumunsku Trust média napojené na e, e, CNN museli opustiť svoje sídlo a nemôžu viacej pracovať. Ja navrhujem, aby sme prestali so zastrašovaním novinárov a zastrašovaním tých, ktorí chcú priniesť pravdu. Žiadame slobodu prejavu, tak ako to hovorí článok 2 zmluvy o fungovaní EÚ. Slobodná tlač je nevyhnutná pre úspech EÚ. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Ďalej, pán Buda doamnă președintă doamnelor și domnilor colegi liderii uniunii europene și. ďakujem veľmi pekne európski predstavitelia a zodpovední z 28 eh, členských krajín sa eh, snažili o kompromis eh, voči brexitu. Pri, sociálnom turizme nie som proti tomu, ale pri e, prídavkoch na deti nesúhlasím, pretože keď deti nebudú pretože deti budú trpieť. Už teraz trpia emotívne a ich vzdelávanie takisto e, trpí. Tieto prídavky by kompenzovali takéto, e, takúto záťaž. Rodičia predsa v Spojenom kráľovstve platia e, poplatky, dane, práve prispievajú do ekonomiky. V Británii deti zostali v Rumunsku vzdelávanie prebieha v, e, v iných e, krajinách bez toho, že by Británia bola zaplatila niečo, ak toto chceme spojiť s, s prídavkami, musíme vlastne nutiť Veľkú Britániu zaplatiť e, profesijné vzdelávanie tých, ktorí teraz dávajú anglickú svoju pracovnú silu. Slovo má pán Štefanec. Dámy a páni, oceliarský priemysel v Európe dáva prácu viac ako 350 tisíc ľuďom aj na slovensku má výroba ocele dlhú tradíciu a tvorí až six domáceho produktu čo je najviac v celej únii. pokiaľ však naše firmy musia dodržiavať prísne bezpečnostné a environmentálne štandardy čína rieši svoje hospodárske problémy masívnym dotovaním vývozu svojej ocele. som rád že práve dnes naša európska ľudová strana podnikla v tejto veci konkrétne opatrenia a obrátila sa na komisiu aby podnikla naozaj účinné kroky. už pred dvoma mesiacmi v decembri minulého roku som sa obrátil na komisiu s tým aby konala pretože situácia v oceliarstve je naozaj kritická a ďalšie odvetvia, ako napríklad výroba hliníku to majú stále v únii ťažšie. je dôležité aby vlády spolu s komisiou na pôde svetovej obchodnej organizácie pripravili potrebné kroky na záchranu výroby ocele v európe je dôležité aby sme zachovali pracovné miesta je kľúčové aby sme konali čo najskôr. ďakujem. en juin il appartiendra aux citoyens britanniques v júni britskí občania budú musieť odpovedať či budú eh, chcieť ostať alebo nie v eú ja som znepokojený, keď konštatujem, že táto dohoda, ktorá sa uzavrela, ohrozuje slobodu pohybu a tiež práva európskych občanov. A ja som znepokojený, že vláda, e, istá vláda nechce prijať euro a nechce vstúpiť do eurozóny je nevyhnutné pre integráciu, aby e, všetci postupovali. Musíme byť pozorní, aby sme neotvorili dvere nebezpečnej špirále pre ostatné štáty, ktoré by žiadali výnimky. EÚ sa nemôže obmedziť len na jeden trh a na súčet národných egoizmov. Európsky projekt to sú predovšetkým vzdielané hodnoty, solidarita a ľudská dimenzia. To je to podstatné and uh, last speaker, Madame Niriada. Pani Niriada je poslednou rečničkou. Ďakujem pekne. to, že môžeme hovoriť o vlastnom jazyku, tým vlastne oslavujeme možnosť vyjadrovať sa. My sme pyšní na svoj jazyk a treba sa vždy sústrediť na podporu toho, ako jazyk sústredí, súvisí s kultúrou. Chcem zdôrazniť, že aj návštevníci Európskeho parlamentu musia mať možnosť vypočuť si poslancov vo svojom vlastnom jazyku. Chceme však rozšíriť možnosť používania írskeho jazyka, gaštiny a ľudia, ktorí momentálne navštevujú Európsky parlament, môžu konečne používať a počúvať aj gliaštinu Dúfam, že to bude mať konkrétny dopad na budúce generácie a že aj tieto budú podporovať entuziasticky gáštinu v Európskom parlamente. Ja ako aj ďalší členovia Sinn Féin sme odhodlaní podporovať to, aby gáština bola podporovaná v Európe ako aj doma. Nechceme, aby tento jazyk bol nejaký druhoradý jazyk. Nechceme, aby sa z toho stal jazyk, ktorý bude vnímaný ako menej dôležitý ako angličtina. Ďakujem pekne, týmto končíme tú sekciu jednominútových vyjadrení. Musím ešte urobiť oznámenie, predtým než za, ukončím dnešné zasadnutie. Oznámenie je, zo skupiny GUE, ktoré som dostala, je tu žiadosť